Dobré popoludnie, kolegovia. Otváram naše dnesné zasadnutie. Texty, ktoré boli prijaté na tomto zasadnutí, sú k dispozícii. Nik sa neprihlásil v tejto súvislosti a preto môžeme považovať tieto podklady za schválené. Prvý bod, ktorý máme, je ústna otázka na zodpovedanie na radu.